Hello everyone. Dobrý deň prajem všetkým. Prosím, usadte sa. Začneme so schôdzou. Sú nejaké námietky proti prijatiu programu schôdze? Ak nie sú, program schôdze bude schválený bez zmien. Prvým bodom programu je tradičná výmena názorov s komisárom pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybarstvo v rámci štrukturovaného dialogu. Vítame pána Carmenu a Velu na našej schôdzi. Máme toľko vecí, o ktoré sa zaujímame a ste za ne zodpovední vy. Skutočne ma zaujíma na zaujíma 7 akčný program, znečistenie vôd, farmaceutickými produktmi. Všetky tieto témy a ďalšie sú dôležité pre náš výbor, preto sa tešíme na túto výmenu názorov. Pokúšame, pokúsime sa spolupracovať a nájsť čo najlepšie riešenia pre tieto témy. Bez ďalšieho otáľania vám udelujem slovo na vašu prezentáciu. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne, Adina. Ste najposlankyni poslanci, želám vám pekné popoludnie. Od nášho posledného štrukturovaného dialógu 9. marca minulého roka sme sa rozhodli rob, urobiť veľa práce. Finalizujeme legislatívu, ako je napríklad e, smernica k ortuti a Európsky parlament na plenárnom zasadnutí v apríli sa bude venovať pravidlám o odpadu. Európsky parlament a Európska únia bude mať potvrdenú svoju úlohu popredného hráča v oblasti nakladania s odpadom. A to je plod našej spolupráce. Dnes sa chcem sústrediť na trošku širší obraz. Prvé e, je náš príspevok pracovných miest k rastu a ekologizácii. Prepojenie občanov s lepšou kvalitou života, použiť tieto nástroje a túto implementáciu. A som rád, že komisia s vašou pomocou sa venuje všetkým týmto témam a životné prostredie Európy dúfame, bude do konca nášho volebného obdobia v lepšom stave. Našou prvou prioritou, aj mojou prvou prioritou, bol ekologický a e, modrý rast, metaforicky povedané, a obehové hospodárstvo. Dosiahli sme naozaj pokrok, je tu široký konsenzus, že akčný plán k obehovému hospodárstvu posilnil myslenie v smere obehového hospodárstva, politické diskusie a takisto e, tvorbu politik. Viac ako 80 z 54 aktivít v akčnom pláne a balík, ktorý sme prijali v januári. To sú všetko dôležité kroky v tomto procese tranzície. Nebudem opakovať to, čo povedal pán podpredseda Katajnen vo februári. Pripomeniem len toľko, že stratégia k plastom prispieva k inteligent plnému využívaniu plastov v priemyselnom odvetví, pričom sa e, recyklovanie plne integruje do dizajnu produkcie. Ra- možnosti pre pracovné miesta a hospodársky rast v, období, v odvetví recyklácie sú zrejmé. Plastový odpad sa dá spracovať do nových materiálov, do nových produktov tu v Európe a Všetky plasty by sa mali z balení znova využiť, čo zlepší kvalitu recyklovania plastov a vytvoriť transformujúce príležitosti, ktoré budú presadené v realite. Takisto sme vytvorili nástroje, ktoré by mali poháňať e, investície, aby sa uzavrela priepasť, poznatková priepasť pri nakladaní s odpadom a recyklovaním e, materiálov. Pamätajme na to, že plastický odpad alebo niečo z plastu, ktorý sa použije len raz, je hlavným zdrojom znečistenia životného prostredia plastami. Práve preto 50 e, odpadkov na plážach je práve takýchto. Týmto sa musíme vysporiadať a naozaj pracujeme na tom, aby sme inak začali nakladať s plastami na jedno použitie a to súvisí s e, rybárskou témou, ktorej sa budeme venovať neskôr v tomto roku. Ďalej tu je e, rozhranie medzi chemickými produktmi a ďalšími odvetviami priemyslu. To by malo udržiavať dynamiku celej akcie smerom k ekologizácii. V Európskej únii existuje potreba globálnej tranzície k modelu obehového hospodárstva. Európska úloha tu zohráva dôležitú úlohu pri podpore tranzície smerom k tretím krajinám. Tra globálna tranzícia k obehovému hospodárstvu pomôže implementovať agendu do roku 2030 a dosiahnuť trvalo udržateľné rozvojové ciele. Neskôr tohto roka sa bude konať summit G7, bude sa o tom diskutovať aj o tom sa tam bude diskutovať, ako menej znečisťovať oceány a ako lepšie nakladať s odpadom z plastu, vytvoriť lepšiu produkciu a ďalší reťazec nakladania s odpadmi. Toto všetko súvisí s úninou stratégiou voči plastom. Takisto SDG 14, ktoré súvisia s oceánmi. Po prvý raz oceány ako také budú mať dôlež- svoje dôležité miesto na, v agende DG7. To nám pomôže k veľmi úspešnej konferencii, to pomohlo k úspešnej konferencii, ktorá sa konala v oktobri minulého roka, tiež súvisela s tým, čo sa deje v moriach a oceánoch a postavila EÚ do čela diania v tejto oblasti. Ja som bol nedávno na belgickom pobreží. Čistili sme tam pláže, boli tam ľudia z parlamentu a z komisie, ktoré čistili pláže od odpadkov a zistilo sa, že naozaj tam bolo veľa plastov na jedno použitie a veci, ktoré sa používajú v rybárskom hospodárstve. Takže tam treba dať zvlášť pozor, aby sa tieto veci vyriešili, tak by neznečisťovali moria a oceánu. Máme tu veľmi produktívnu konferenciu SDG 14 v júni. Európska únia ďalej organizuje v oktobri konferenciu, kde mm, boli výsledky bezprecedentné. 450 e, merateľných záväzkov, viac ako 7 miliard eur, ku ktorým sa zaviazali aktéry a milión štvorcových kilometrov chránených oblastí e, v morskom hospodárstve. Moja druhá priorita už od začiatku bola prepojenie Európy s občanmi a zlepšenie kvality života občanov v Únii. Práve preto som vložil toľko úsilí do zlepšenia kvality života občanov. Všetci vieme, aká je nebezpeč, aké nebezpečné znečistenie ovzdušia pre život občanov. Plná implementácia Smernice o stropoch pre národné emisie z roku 2016 a ostatná legislatíva súvisiaca s ovzduším, vrátanie smernice o spaľovniach, naozaj zmení veci, zmenia veci k lepšiemu, aby do roku 2030 sa znečistenie ovzdušia zlepšilo, aby neboli také negatívne dopady na zdravie. Ale rok 2030 je prineskoro pre takmer 400 tisíc ľudí, ktorí v Európe zomierajú predčasne a to kvôli zlej kvality ovzdušia. A je prineskoro pre milióny ľudí, ktorí teraz trpia astmou a ďalšími chorobami dýchacích ciest, preto sme zintenzívnili naše aktivity a požiadali členské štáty, aby bol čistý vzduch už teraz a nie o 10 rokov. Dialógy k čistému vzduchu pomáhajú členským štátom poučiť sa a zdieľať osvedčenú prax a použiť potom opatrenia, ktoré už boli vyskúšané a otestované. Ale potrebujeme ešte viac úsilí priveľa oblastí v Európe ešte stále čelí neakceptovateľným prekročeniam štandardov kvality vzduchu. A tam, kde členské štáty neurobia potrebné opatrenia, aby tieto prekročenia e, e, noriem boli čo najnižšie a čo v najkračší čas trvali, tam musíme konať my. Toto je úloha nášho procesu e, žaloby za nedodržania zmluvy. Komisia sa vyjadrila v tomto veľmi jasne. Tam, kde existujú kredibilné, včasné a efektívne opatrenia, tam e, podľa stretnutia, ktoré som zorganizoval pre ministrov 30. januára, tam e, nebudeme trpieť e, nedostatok takýchto opatrení a tieto štáty budú volané na zodpovednosť. Analýza všetkých príspevkov, ako som slúbil do polovici marca, bola vykonaná a napriek tomu, že e, nasledujúci cyklus žalob za nedodržanie zmluvy voči členským štátom zo strany komisii bude končiť na konci apríla. A všetci, ktorí tak e, tvrdo pracovali, predložia to, čo majú predložiť a ich e, oddanosť potrebám občanov je možné len obdivovať. Ďalšie, ďalšie témy, ktoré sú vysoko na mojom zozname priorít, sú poprvé voda. Návrh e, o pitnej vode v januári podaný zlepší kvalitu pitnej vody, bude chrániť spotrebiteľov od zdravotných rizik a zlepšuje, zlepší prístup k vode pre všetkých. Tento návrh e, zahrňa ustanovenie, ktoré povoluje prístup k vode aj pre, zlepšuje prístup k vode pre zraniteľné skupiny obyvateľstva a e, vysporiadáva sa s nedostatkom vody. Máme tu takisto iniciatívu občanov Right to Water, právo na vodu. Sústredíme sa na vyriešenie nedostatku pitnej vody viacerými aktivitami a takisto e, sa zameriame na opätovné použitie vody, recykláciu vody, tak takisto pri mm, zavlažovaní v poľnohospodárstve e, sa tomuto venujeme v nasledujúcich týždňoch, e, zverejníme podrobnosti. Čo sa týka kvality života, smernica so skratkou ŽIČ, e H, naozaj zmenila obrovským spôsobom veci k lepšiemu za ostatnú dekádu. Táto legislatíva zmenila spôsob, akým Európa vníma chemikálie a to nesmieme stratiť zo zreteľa. Po desiatich rokoch fungovania smernica REACH, nariadenie REACH naozaj zlepšilo ochranu životného zdravia a životného prostredia. Takisto podporilo alternatívy k testovaniu na zvieratách a zabezpečila voľný pohyb chemických látok na vnútroeurópskom unijnom trhu. Nariadenie REACH teraz je v platnosti, beží naplno a plnia sa ním ciele, ktoré e, sa mali dosiahnuť. Samozrejme, vždy je tu priestor pre zlepšenie. Máme tu medzery, napríklad e, určité registračné záležitosti nie sú v poriadku. Potrebujeme takisto porovnať, čo robia v tejto veci európske unijné krajiny a ne, neunijné krajiny. Takisto treba zintenzívniť pomoc malým a stredným podnikom. Ale nie všetky tieto veci e, sa dajú urobiť komisiou samotnou. Rád by som, aby sa členské štáty viac angažovali a aby takisto viac zdrojov venovali týmto zlepšeniam. Príroda je vždy tým najlepším spôsobom, ako sa občania môžu prepojiť s zdravým životným štýlom. Je tu veľká hodnota a niž, nižšia kvalita života úzko súvisí s tým, že ľudia nemajú prístup k prírodným zdrojom. Napredujeme aj v tejto veci. Akčná, akčný plán pre na, sieť Natura, pre prírodu, ktorá sa prijala v apríli, e, už plní všetky svoje priority, čo sa týka usmernení, dialogov, e, plnenia a investovania, ako aj oslovovania nových aktérov. Niekoľko nových dokumentov v oblasti usmerňovania budú čoskoro e, publikované. Takisto financovanie LIFE, so skratkou LIFE, LIFE, e, ktoré, kde pôjde o, o ochranu prírody a biodiverzitu. Tieto zdroje sa zvyšili o 10 Takisto tu máme deň, e, Európsky deň Natura 2000 a je to 21. mája. Vždy sa zúčastní viac a viac ľudí, ale aj tu eh, by sme nemali zaspať na Vavrinoch a mali by sme sa snažiť dosiahnuť naše ciele eh, voči biodiverzite. Eh, obávame sa toho, že opeľovače je stále menej v prírode a to si vyžaduje urgentnú a rozhodnú aktivitu, rozhodný krok. Musíme sa venovať tomuto problému a takisto parlament sa tomuto problému venoval. Európska únia vedie pri ochrane biodiverzity e, poza národné hranice prostredníctvom rokovaní BBNJ a pri rokovaniach v OSN tohto roku sme sa venovali tom, tejto veci. BBN je, je kľúčový nástroj pre globálne oceány, je to kľúčový nástroj pre implementovanie a posilnenie UNCLOS, skrátka UNCLOS, aby sa mohli sme vysporiadať so špecifickými potrebami ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného použitia biodiverzity za národnú jur, jurisdikciu. Mojou treťou prioritou bol cieľ aby sa to zrealizovalo. Vždy mi bolo jasné, že politika a legislatíva sa stávajú realitou len v praxi. Čiže musí to v praxi fungovať a preto sme na tom pracovali tak intenzívne a čo najrealistickejšie. Jeden z nových nástrojov, ktorý sme vytvorili práve v tomto duchu, je E, systém revízie a prehodnocovania z hľadiska implementácia je to systém, ktorý funguje v dvojročných cykloch a teraz momentálne, teda už od budúceho roku, nabiehame na druhý cyklus. Náš zámer je vytvoriť tri nové týmy, klimatické zmeny, chemikálie a priemyselné emisie. Okrem toho prijímame ďalšie kroky aj na to, aby sme sa venovali základným príčinám toho, čo sa spomína e, v správach IAE, hlavne pokiaľ ide o riadenie a správu. Aspekty, ktoré sa týkajú riadenia a správy e, v tomto aspekte ochrany životného prostredia, sa bude e, venovať práve otázkam zabezpečovania týchto požiadaviek, ktoré som spomínal a preto je potrebné vyčleniť aj finančné zdroje a je to veľmi dôležité predovšetkým v kontexte prebiehajúcich diskusí o budúcom viacročnom finančnom rámci. Vážení kolegovia, e, na túto oblasť nazerám ako na takú, kde môžeme spoločne e, pracovať a vyvíjať určitý tlak. Vytvoriť totiž E, podmienky preto, aby tento viatočný finančný rámoc mohol byť náležite realizovaný a preto potrebujem vašu pomoc. Komisia prijala nový akčný plán 7. marca a týka sa to udržateľného finančného rámca a odvíja sa od vysokých princípov taxonómie alebo systému klasifikácie pre udržateľné financie. Je tu jedna možnosť a to využiť E, príslušný rámec pre označovanie, labeling, a tiež boli poskytnuté e, uistenia, že sa zohľadní aspekt e, životno, teda environmentálny, ako aj aspekt potrieb priemyslu. Keď sa pozrieme na financovanie do budúcna, Myslím, že v tomto ohľade ešte sme v situácii, keď nie je celkom všetko rozhodnuté, ale keď uplatníme súčasný prístup a zaintegrujeme aj environmentálne ciele do všetkých relevantných nových fondov EÚ, tak dosiahneme pokrok. pokrok. Čiže podobne ako v tom 7. programe, aj teraz sa poukazuje na určité nedostatky v súčasnej praxi a preto e, som za to, aby sme pracovali koherentnejšie a aby sa lepšie zapracovávali environmentálne požiadavky aj do iných politík. Toto sa týka predovšetkým spoločnej poľnohospodárskej politiky, kde treba urobiť viac v záujme vody, prírody a biodiverzity. V súčasnej forme táto politika neprináša očakávané výsledky, aj napriek tomu, že na ekologizáciu sa poskytujú náležité veľké objemy prostriedkov. Takže tlačím na to, aby sa v tomto vykonali nápravy práve v kontexte nadchádzajúceho návrhu. Komisia okrem toho e, prichádza s návrhom, ktorý sa týka obdobia po roku 2020 v súvislosti s programom LIFE. Toto by sa mohlo do, dosiahnuť aj strategickou integráciou projektov, kde by sa zohľadnili e, potreby spoločnej polnospodárskej politiky aj regionálnych fondov, posilnili by sa možnosti e, uplatňovania legislatívy, ktorá sa týka vzduchu, vody, odpadu a prírody. V tomto naozaj oceníme podporu Európskeho parlamentu. Celkovo 7. E, program EAP E, pokračuje a slúži ozaj kvalitnému cieľu. Pracujeme taktiež na vyhodnocovaní programu so všetkými aktérmi a predpokladám, že čoskoro dôjde aj ku príslušným konzultáciám. A samozrejme spolieham sa na vašu plnú pomoc vo vzťahu ku všetkým legislatívnym návrhom a v nasledujúcich e, týždňoch Predpokladám, že váš výbor ich e, veľmi rýchlo prejedná a ešte stihneme e, dosiahnuť niečo aj z hľadiska implementácie ešte pred uplitnutím tohoto volebného obdobia parlamentu. A, takže pokúšal som sa poskytnúť určitý prehľad e, toho, čo sa udialo za posledné obdobie 12 mesiacov, aj keď všetko som samozrejme do toho nemohol vtesnať, ale E, samozrejme, veľmi rád si vypočujem váš názor o prioritách. Ďakujem vám veľmi pekne za pokračujúcu dobrú spoluprácu a dobré vzťahy, ktoré sme mali a máme aj doteraz. Verím, že naďalej budeme spolupracovať v konštruktívnej atmosfére. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. Bude to prvé kolo otázok. Najprv dostane slovo pán Líze. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ďakujem pekne. Pán komisár, pani predsedníčka, hovorili ste o téme kvality ovzdušia. Chcel by som k tomu položiť jednu otázku. Možno tak eh, vopred by som povedal, že sa diskutuje čoraz o tom, či čísla, ktoré ste uviedli, tých 400 tisíc predčasných úmrtí v dôsledku zlej kvality ovzdušia, či naozaj e, je to dôbryhodné, ja sa tomu venujem už dlho a e, staviam sa tomu opatrne, pretože táto štúdia podľa mňa je napadnutelná. E, čo sa týka znečistenia vzdušia, to samozrejme je bez pochyby, to je e, každému jasné, ale toto číslo by som vnímal dosť s opatrnosťou. Komisia už spustila konania voči viacerým členským štátom vo veci znečistenia vzdušia, ak teda dôjde k žalobe Považovala by som za dôležité, aby komisia naozaj si splnila svoje úlohy. Viete, že vôbec e, s týmto nesom spokojný. Viete, že vy, pani e, Bienkovská a ostatní sa trošku um, zbavujete zodpovednosti, presúvate si ju navzájom medzi sebou. Komisia um, zverejnila oznámenie v roku 2030, že sa majú vypracovať usmernenia, ktoré sa týkajú retrofitu, teda um, spätného um, upravenia, dajme tomu v prípade autobusov, e, staršie autobusy e, produkujú 150 a násobne viac jednotiek znečistenia ovzdušia e, než novšie, preto je 150 krát zmysluplnejšie pre, prerobiť tie staršie verzie autobusov než v prípade obyčajných osobných vozidiel. Vy to však neberete na vedomie, tvrdíte, že podľa OSN už boli vypracované usmernenia, ale z praxe vidíme, že to nikto nepresadzuje, nedá sa to uplatniť v praxi. Preto sa teda chcem konkrétne opýtať, kedy chcete urobiť to, čo ste neboli v roku 2013, čo ste nám konkrétne prislúbili, že urobíte. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme veľmi pekne za skupinu SAD. Pani. Ďakujem pekne za slovo. V prvom roku chcem povedať pánovi komisárovi, že sa mi zdá úžasné, čo povedal, pretože naozaj tu ide o kvalitnú prácu, o kvalitnú legislatívu a naozaj komisia teda vykonala kvalitný kus práce v tomto zmysle. A dosiahol sa značný pokrok. A dôležité je, že sú tam aj niektoré nové aspekty. Takže chcem vyjadriť svoju spokojnosť. Možno, ako som aj predtým, nadiažem na slova kolegu. Sú tam určité e, nedostatky, ktoré sa týkajú kvality rozdušia, hlavne vo veľkých mestách. Myslím, že táto téma sa stále odkladá a mali by sme práve niečo e, robiť, konať ráznejšie v tomto zmysle teda, aby sme mohli občanom náležite niečo povedať, že sa skutočne bude diať v tejto sfére. Čiže aspekt občianstva ochrany občanov e, sa mi zdá veľmi dobrou iniciatívou. Je to veľká výzva a súvisí to aj s klimatickými zmenami. Takže ten mechanizmus e, pre ochranu občanov, to sa netýka len situácií, ktoré vedú ku katastrofám, ale potrebujeme aj preventívne pôsobiť. A samozrejme vieme, že existujú rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. Toto tiež treba zohľadniť. Preto Eh, by som sa chcela spýtať, ako dosiahnuť vyššiu mieru efektívnosti pri eh, boji proti, chemic, eh, proti klimatickým zmenám. Či by nebolo teda vhodné lepšie koordinovať všetky tieto zásahy, aby sme dosiahli vyššiu mieru efektívnosti v tomto boji. A ešte tretia vec, konkrétnejšia. Chcel by som vám oznámiť, že by sme poprosili pána komisára, aby sa tiež venoval oblasti Doňana v Španielsku a Európska komisia e, práve v súvislosti s smernicou o biodiverzite, aby mohla venovať teda väčšiu pozornosť tejto chránenej oblasti v Španielsku. A chceli by sme poprosiť aby sa e, začal príslušný dialog na túto tému ochrany. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem vopred za zodpovedanie. Ďakujeme za Alde, pán Wilkeman. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajca. Ďakujem, pán komisár, že ste prišli medzi nás. Hovorí pán Uitema. Rád by som si vypočul viac o tom, ako ste zaangažovaní spolu s DG Agri e, v nových návrhoch pre KEP, akú máte v tomto úlohu, čo mm, počiarkujete, zdôrazňujete tejto veci a takisto k vývoju, rozvoju by som rád si vypočul technologickým inováciám, napríklad pri zvyšovaní biodiverzity, čo urobiť so zmierňovaním klímy, s ochranou e, životného prostredia, Aký je potenciál obehového hospodárstva v sektore poľnohospodárstva? Obehové hospodárstvo už o svojej definície súvisí s poľnohospodárstvom hĺbkovo. Myslím si, že je ešte oveľa viac toho, čo môžeme urobiť. A takisto by som rád videl viac ku kvalite. Dá sa zlepšiť dá sa zlepšiť kvalita pôdy, tam by boli mnohé benefity. Ak by retenčná schopnosť pôdy pri zadržiavaní vody sa zlepšila, to znamená, že nutrienty, živiny by sa udržiavali v pôde lepšie. To by sa mohlo premietnúť do kvality úrody, do lepšej produkcie v poľnohospodárstve, takže budúcnosť CAP poprosím v tomto zmysle. Ďakujeme veľmi pekne a za zelených pán Hausling, nech sa páči. Ja, komisárka. Pán komisár, ja môžem nadviazať na otázky kolegov e, taktiež e, k cieľu, čo sa týka zachovania biodiverzity, viete, že do roka 2020 to opäť nesplníme, ak neurobíme niečo v oblasti plnospodárskej politiky. Nesprávny prístup v oblasti SPP prispieva k tomu, že sa stráca biodiverzita v mnohých regiónoch, na mnohých miestach. Myslím, že je potrebné, aby v návrhu komisára Haugena bolo zohľadené, že v plnospodárskej politike sa musí niečo zmeniť. Hovoril síce pán Haugen, že chce odstrániť greening, ale neviem, čo e, namiesto toho chce navrhnúť. Podporili by ste aj to, že verejné peniaze musia byť e, naviazané na mm, nejaký prínos e, k verejnému dobru, dajme tomu, že aj polnospodári by sa mali angažovať v oblasti ochrany biodiverzity, dajme tomu, nedávno sa zverejnila správa o odlesňovaní v Južnej Amerike v súvislosti s pestovaním soje. A je e, pre účely obrovského plosporárstva. Sú to dosť dramatické čísla podľa mňa a preto sa chcem opýtať, keď dajme tomu sa pozrieme na obchod dohodu s krajmi Mercosuru, myslíte si, že je správne, že sa o tejto téme vôbec nehovorí, čo sa týka dovozu e, hovedzieho mesa, že sa to chce rozšíriť, e, ale otázky e, ničenia lesov sa vôbec v týchto rokovaniach neobjavujú. Teda konkrétne, ako ďaleko ste sa posunuli v spolupráci s komisárom Hoganom v snahe presadiť, aby aj e, sa znížil podiel pesticídov. Nejde tu len o neonikotinoidy, glyfozát, ale celkovo pesticídy sa využívajú čoraz viac v hospodárstve a to je e, zlé. Mali by sme veľmi naliehavo a napokon aj dodržovať, čo stanovuje európska legislatíva, aby členské štáty plnili svoje plány a síce, aby predložili konkrétne plány na znižovanie pesticídov a ich využívania. Zatiaľ to urobili len tak maximálne dve členské krajiny, teda zatiaľ členské štáty ani zďaleka svoje záväzky neplnia, čo sa týka znižovania využívania pesticídov. Ako to vnímate a čo chcete v tomto smere urobiť konkrétne? Thank you very much. Veľmi pekne. Ďakujem. Pán Petrčiny, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Hovorí pán Pedičiny. Mohol by som sa vrátiť k otázke kvality ovzdušia. O tej sme hovorili eh, na začiatku schôdze. 30. januára na samite sa povedalo, že 130 miest v Európe majú také hodnoty emisí, ktoré prekračujú normy. a týka sa to takisto NOx a ďalších zlúčenín, častíc a podobne. A kom, pán komisár, myslíte si, že v niektorých členských štátoch by bolo možné koncom apríla niektoré členské štáty zažalovať za to, že prekračujú tieto normy častíc e, znečistenia vo vzduchu a NOx, oxidov dusíka? Ako dlho sa o tom vie, veď pre občanov to je jednoducho základ mať čisté ovzdušie. Nekritizujme len mechanizmus, ale členské štáty jednoducho nerešpektujú tie pravidla, ktoré sa dohodli. Nemali by byť potrestané svojím spôsobom tieto členské štáty, lebo problém je v tom, že sankcie potom dopadnú na občanov, ktorých zdravie už trpí prekročením týchto noriem. Takže by sme mali prijať celostnejší prístup, áno, konanie voči porušeniu zmluvy, žaloby, ale musí byť aj spôsob nájsť také sankcie, ktoré potom nedopadnú na tých istých občanov, ktorí už trpia prekročením noriem pri znečistení. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. A to, bo to bol prvý okruh otázok. E, nech sa páči, pán komisár. Odpovedzte. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcel odpovedať na niektoré otázky, ktoré položil Peter. Počet, o ktorom tu hovoríme, alebo to číslo, súhlasím v prvom rade, že to sedí, ale ten fakt nie je priateľný. Tie počty, tie čísla, to už e, aj objasnila environmentálna agentúra, a pokiaľ ide o predčasné umrtia. Áno, sú tu veľké čísla, veľké počty ľudí, ktorí trpia chronickými chorobami, aj chorobami dýchacieho ústrojenstva a musíme teda niečo robiť, musíme teda konať, ako som už hovoril, v tom duchu. Budeme konať a musíme sa taktiež zamerať aj na zdroje nečistenia a Tiež sa musíme obrátiť na členské štáty, aby im povedali, či dosahujú tie želateľné hodnoty alebo nie. A keď dochádza k porušeniam, tak napríklad e, sú tam prípady, kedy zdroje znečistenia nesplňajú požiadavky napríklad v energetike, v doprave a tak ďalej. A pokiaľ ide o e, vylepšenie technické, e, e, tak tam Tiež sú vytýčené určité usmernenia a tiež dochádza k porušeniam. Komisia e, berie vynúcovanie e, dosť e, ako poslednú možnosť, ale snažíme sa skôr ísť cestou čistého dialógu, že sa bude, povedzme, pôsobiť aj cestou zasadnutia E, skupiny expertov pre životné prostredie a pre ovzdušie. Tí sa stretávajú trikrát do roka. A takto vlastne e, diskusiou sa snažíme pôsobiť na členské štáty. Takže je tu samozrejme celý zoznam možných e, krokov. Pokiaľ ide o pani Kaveson, súhlasím, že treba konať už hneď teraz. A nemyslím si, že konáme príliš neskoro, pretože sú tu určité, určité cieľe, ešte ktoré boli vytýčené v roku 2005, potom 2010. Áno, je tu mnoho naliehavého, súhlasím s vami. A pokiaľ ide o mechanizmus e, cielnej ochrany, tak hlavne ide o podporu alebo o remediálne opatrenia, a v tomto smysle aj smernice e, by mali byť používané, pretože environmentálna legislatíva môže pôsobiť aj preventívne, môže pomôcť predchádzať prírodným katastrofám. A environmentálna legislatíva hovorí aj o tom, že by sme sa mohli touto cestou vyhnúť prírodným katastrofám, ktoré spôsobujú a spôsobili veľké straty na ľudských životoch, ale aj straty v ekonomike. Pokiaľ ide o iniciatívu v Španielsku, ktorá sa týka biodiverzity, chcem Španielsku zablahoželať, pretože Španielsko naozaj prijalo viacero iniciatív a tá posledná, ktoré, na ktorej som sa aj zúčastnil v Španielsku, to je vlastne iniciatíva, ktorá sa týka obehovej ekonomiky a paktu na túto tému a je tam zaangažovaných mnoho aktérov. Takže veľmi sa teším na výsledky, ktoré dosiahne táto aktivita. Pokiaľ ide o spoločnú polnohospodárskú politiku, myslím, že SPP je jednou z najväčších víziev, ktorú máme pred sebou v súvislosti s biodiverzitou tri štúdie o, e, jednak o stave ovzdušia, o stave prírody a potom e, strednodobé vyhodnotenie biodiverzity, toto je k dispozícii, tak si myslím, že sme na, tej, na dobrej ceste a myslím, že tu je určitý trend a Samozrejme, polnohospodárstvo musí byť v tomto zmysle ústrednou tému a tá ekologizácia žiaľ neprináša očakávané výsledky a toto bohužiaľ potvrdil aj Európsky súd. Žiaľ, dochádza ku znečisťovaniu v dôsledku polnohospodárskej činnosti. A to nie je len znečisťovanie pôdy, ale aby ste vedeli, treba z umelé hnojivá sa stávajú e, veľkými znečisťovateľmi aj morí. Takže pre spoločnú poľnohospodárskú politiku tu máme e, veľkú príležitosť niečo urobiť. Ak teraz nezačneme konať, tak vlastne stratíme ďalší cenný čas. Preto by som vás chcel vyzvať, aby ste nás podporili. Takže ekologizácia v SPP je dôležitá téma. Mali by sme prestať e, dotovať praktiky, ktoré škodia prírode. A spoločne s kolegom Hogenom sa snažíme v tomto smysle pôsobiť čo najlepšie a najefektívnejšie, najefektívnejšie aj pokiaľ ide o legislatívu v súvislosti s SPP napríklad to, čo sa týka potravín, ale aj e, činnosti rolníkov, farmárov. Takže snažíme sa podporiť e, e, tie správne legislatívne kroky. Súhlasím, že by sme sa mali taktiež sústrediť na výskum a vývoj a inovácie a v tomto zmysle práve obehové hospodárstvo môže priniesť e, veľký pokrok. E, horizont 2020 práve e, sa v tomto zmysle prediskutoval a hovorilo sa tam o nejakých 60 miliónoch na tento účel. Pokiaľ ide o to unikanie živín napríklad, áno, to je tiež vážny problém. sú tu ešte ďalšie pripomienky, ktoré sa týkajú biodiverzity, pesticídov, SPP. No, pokiaľ ide o vyjadrenie pána Kebičínyho, tiež kvalita ovzdušia. Keď hovoríme o kvalite ovzdušia, zameriavame sa hlavne na to, čo sa zdeje teraz z hľadiska porušovania zásad čistého ovzdušia, ale v roku 2014 sme mali porušenia, e, teda viedli sa e, príslušné kroky voči 13 členským štátom a potom e, proste bolo tam viacero takýchto konaní voči členským štátom za, kvôli jednotlivým typom znečisťovania A index kvality ovzdušia je niečo, čo dáva veľkú silu do rúk občanov a práve toto je jeden zo spôsobov, ako občania môžu sledovať kvalitu ovzdušia tam, kde žijú. A na tomto sme sa dohodli v Lani v Paríži na fóre pre čisté ovzdušie. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Takže kolegovia, začíname druhé kolo, každý máte minútu. Začína pani Grostet. Ďakujem pekne, pán komisár. Hovorili ste o biodiverzite na vidieku. Existuje francúzska správa, okrem iného aj múzea prírodných vied. Hovorí sa o významnom úbytku vtákov v ich pôvodných habitatoch e, na vidieku. Chcem sa opýtať, či si myslíte, že by bolo vhodné vyhodnotiť fungovanie smernice o habitate a o vtákoch a či by ste chceli zvýšiť efektívnosť tejto smernice. Okrem toho e, je tu aj otázka, ktorá sa týka stratégie, ktorú sa chystáte zverejňovať dlho, čo sa týka dopadu farmaceutických výrobkov na životné prostredie. Je to otázka, ktorá je vysoko relevantná aj v rámci revízie veteriárnych liekov a ide o monografiu vlasti životného prostredia. Vďaka tomu by sme mohli efektívnejšie vyhodnocovať a viac harmonizovať rizikové látky pre životné prostredie. Toto všetko je veľmi zložité, preto sa chcem opýtať, či táto otázka a monografie v oblasti životného prostredia, či sa jej venujete, či ju analizujete a či sa chystáte aj predložiť nejaké odpovede v tejto oblasti. Thank you very much. Uh... Ďakujem pekne, pán Zoriňo. Ďakujem. Ďakujem aj vám, pán komisár. Mám jednu otázku, ktorá sa týka lesného hospodárstva. Ide o niekoľko systémových otázok v oblasti životného. Prostredie vládom na klimatické zmeny sme v minulých rokoch mali problémy s lesnými požiarmi v Portugalsku. Minulý týždeň Združenie pre e, partnerstvo v oblasti životného prostredia odhlasovalo, že dub, z ktorého sa vyrába korok, e, e, sa môže stať ohrozeným druhom a nedlho v Portugalsku. Samozrejme sa nedajú tak rýchlo napraviť chyby z posledných 10 ročí, ale ja sa chcem opýtať na nasledovné. Nedávno sme boli svetkami eh, záverov, podľa ktorých by sa mali viac eh, teda efektívnejšie využívať prírodné zdroje, aby boli lesy eh, čo najčistejšie. Plánuje sa tiež zvýšený podiel obnoviteľných zdrojov energie na trhu. Konkrétne tu ide o veľmi konkrétny osobitný prípad. Chcem sa opýtať na jednu konkrétnu vec, ako to vyzerá s preverovaním fungovania lesnej stratégie. Musíme sa snažiť využívať efektívne obnoviteľné zdroje energie a tiež chrániť o mnoho viac naše lesné hospodárstvo. Pán Lavia aj ďalší. Ďakujem pán komisár, za vašu prezentáciu. Ďakujem za to, že ste prišli na stretnutie s nami. Chcel by som sa opýtať na tému vody v súvislosti s tým, čo zverejnila Svetová organizácia pre zdravie, čo sa týka kvality vody. Svetová organizácia pre zdravie vyzýva, aby sa prepracovali parametre, najmä by som sa rád vyjadril k prítomnosti bóru. Je to v súčasnosti na úrovni 1 mg na liter v smernici a VHO e, odporúča, aby sa to stanovilo na maximálne 2,4 e, mg. Tento parameter však vo všetkých oblastiach, ktoré sú poznačené vulkanickými prúdmi v minulosti, je tam prekročená táto hodnota. Už v minulosti v rôznych regiónoch, a okrem iného aj v mojom regióne, teda na Sicílii, e, tam bola udelená výnimka. Museli sme požiadať o výnimku z tohto parametra. A komisia mi opakovane na moje otázky odpovedala, že pri prepracovaní tejto smernice sa tieto parametre tiež budú prepracovať, ale napokon k tomu nedošlo. Vždy to ostalo na tej pôvodnej úrovni, na úrovni tých pôvodných parametrov, ale Dokonca sa upozorňuje na to, že sú nedostatky vo vedeckých e, štúdiách a aj keď e, podľa štúdí VHO sú iné závery. Možno by bolo na čase teda to zaktualizovať. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Volken. Ďakujem. Vážený pán komisár, Chcel by som sa vyjadriť k jednej konkrétnej veci, ktorá tiež ovplyvňuje pôdu a tiež e, populáciu v mestách. V roku 2020 emisie NOx z lodí v celej Európe by mohli prekročiť emisie z cestnej dopravy, čo je veľmi znepokojivé. E, Toto číslo by sa mohlo výrazne znížiť, ak by lode mali možnosť, ak by mali povinnosť e, využívať slaboprotovú e, elektrínu. E, často e, prístavné mesta nemôžu túto možnosť využívať, pretože sa tým cítia znevýhodnené. Preto komisia, ktorá sa toto témou zaoberá, vyzýva európske inštitúcie, aby vypracovala spoločné usmernenia, ktoré sa týkajú využívania takejto energie v lodnej doprave, tak aby boli tieto firmy motivované ja súhlasím s takýmto prístupom, aby bol koordinovaný. je to aj tiež podľa stanoviska Európskeho parlamentu, ktorý sme prijali. A žiadame v tomto uznesení, aby sa predložil návrh do roka 2020. Chcel som sa opýtať, či ste už mali možnosť zamyslieť sa nad tým, najmä vzhľadom na to, že zlá kvalita ovzdušia je veľmi vážnym problémom v prístavných mestách. Thank you too. And now, Madame Gardini. Madame commissario, due cose rapide. Eh, io sono... Eh, eh, Ďakujeme pekne, pani Gardini. Ja som dedevá spravodajkynia za EPP pre prístup k malým biologickým druhom rýb v Jadranskom mori. Chcela by som nadviazať na to, čo tu už zaznelo. Komisia navrhla, stanovila isté údaje, ktoré by sa mali prepracovať, najmä čo sa týka e, znižovania miery rybalovu týchto druhov rýb. Taktiež sú iné prístupy, ktoré sa sledovali v prípade e, Severného mora, aby sa vyhodnotila biomasa, najmä v prípade takýchto menších e, rýb, ktoré majú krátku dĺžku života. Ecosurvey sa nazýva tento proces. Prečo teda komisia neplánuje využívať takéto zhromažďovanie údajov, teda respektíve prečo nechce zmeniť svoj prístup, tak ako v prípade Severného mora, stanoviť konkrétnejší, realistickejší prístup, ktorý by vychádzal z reality, ak to by bolo vhodným základom aj pre rybolov v Jadranskom mori. Inak totiž ohrozíme e, zdroj živobytia pre tisíce e, rybárových rodín. Ďakujeme pekne. Pán Polci ďalší. Ďakujem pekne za slovo. Pán komisár, ďakujem za vaše úsilie v oblasti oplovačov, čo sa týka invazívne druhy. Aj tu sa už hodujeme. To ma tiež teší. Až okay. Aha, <laughs> fajn. E, za to som e, také rád, ale... Ale ešte stále je tu jeden problémový bod, neurologický bod, vzhľadom na to, že sa dostávame pomaly k situácii, ktorá to bola v roku 2010 a síce, že stratíme úspešnosť v oblasti biodiverzity. Chcel by som to opýtať na jednu vec. Chce už komisia konečne spustiť eh, konanie voci porušenia voči tým členským štátom, ktoré nevymáhajú dostatočne legislatívu na ochranu vtákov vo Stredomorí. Je to 5 členských štátov, ktoré sú všeobecne známe. V stredomorskej oblasti dochádza k likvidácii zhruba 25 miliónov spevových vtákov každý rok. Sú na to dosť dobré odhady organizácie BirdLife a dosť značne to poškodzuje biodiverzitu. Ja som už kládol otázky komisii na túto tému a odpoveď bola veľmi všeobecná. Chcem sa opýtať veľmi konkrétne, preto aj vás, pán komisár, chystá sa komisia spustiť konajú veci porušenia voči krajinám, ktoré nevymáhajú dostatočne v tejto oblasti európsku legislatívu. Ďakujem. Ďakujeme. Ešte niekto sa chce ujať slova? Pán Dorfman? Ďakujem pekne. Ja už som sa hlásil, ale možno ste ma prehliadli. E, pán komisár, hovorili ste o biodiverzite. Konkrétne ste sa však nevyjadrili k otázkám otázkam veľkých mesožravých zvierat, najmä vlka. Myslím, že podceňujete trochu túto tému. Aj vaši spolupracovníci v komisii podľa mňa to dosť podceňujú. Podľa viacerých e, e, sa z hľadiska riešení často spomína možný manažment populácie e, vlkov a taktiež v kontakte programu Natura. Ale realita na mieste je úplne iná. Realita je taká, že napriek e, e, mm, množstvu úsilia sú stále nedostatky v snahe riadiť populáciu týchto živočíchov, najmä tam, kde sa dosť intenzívne chovajú menšie zvieratá, ako dajme tomu ovce a kozy, a tieto sú ohrozené. Je potrebné prihľadať aj na zodpovednosť voči ľuďom, ktorí žijú v týchto miestach a taktiež, že eh, oni sú ohrození. Ja sa chcem opýtať, eh, či naozaj eh, nechceme um, pripustiť, že tam, kde sa tradične ešte chovajú e, zvieratá, už teda zvieratá, kde taktiež, e, kde sa intenzívne vyskytuje cestovný ruch. E, ako sa staviate k populácii vlkov? V posledných rokoch totiž sa to podľa mňa dosť zanedbalo. Ďakujeme pekne, pani hrid. Ah, <clears throat> good afternoon and thank you for... Príjemné popoludnie. V novembri 2017 podľa nemeckej štúdie Centra Helmholtz pre životné prostredie a výskum sa uvádza, že 10 riek je zodpovedných za 90 plastov v oceánu, pričom 4 z nich sú v Číne. Jedna a to dokonca je medzi Čínou, Indiou a Pakistanom. Podľa legislatívy EÚ o skládkach Veľká Británia vyváža svoje recyklované plasty do Číny už mnoho rokov. Po zverejnení tohto výskumu Čína odmietla už prijímať plasty z Británie, ale chcem sa opýtať, či je možné, že niektoré z plastov, ktoré sa dostali do oceánu z Číny, možno pochádzali v skutočnosti z Veľkej Británie teda respektíve z Európskej únie a boli zaslané do Číny s cieľom recyklácie. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Šrajer-Pirik. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela opýtať, ak dovolíte, na niečo, čo súvisí s rybolovom formou elektrického pulzu. E, to je dosť kontroverzná otázka v Holandsku. Minister sa tomu intenzívne venuje. Vedecké informácie v tomto smeru sú veľmi dôležité, čo sa týka tejto formy rybolovu. Tisíce holandských rybárov a ich rodín čaká na kroky komisie v oblasti tejto formy rybolovu a v rámci zmierovania by sme sa mali držať predovšetkým faktov. Nemali by sme e, podliehať emóciám. Ide o rybolov pomocou elektrických impulzov. Mali sme situáciu, v ktorej v parlamente väčšina žiadala o úplný zákaz a v Holandsku, ako si ste viete predstaviť, sa to neprijalo s veľkým nadšením. Je veľmi um, nešťastné, ak sa dopracujeme k takej situácii, kde bude fragmentované prostredie. Je to veľmi dôležitá vec pre Holandsko. V Holandsku sa totiž intenzívne investovalo do inovácií, v kontext, kontexte rybolovu elektrickým impulzom. To bola teda otázka, ktorá sa týkala rybolovu. Ešte niekto, prosím? Ak nie, tak vám dávam späť slovo, pán komisár. Nech sa páči. Ďakujem. Chcel by som uh, začať otázkou pani Grostet. Ak dovolíte, čo sa týka vtákov, najmä vtákov na polospodárských územiach. Ja súhlasím, že došlo k výraznému poklesu zhruba 55 od eh, roku 1980. Hlavné príčiny súvisia s polospodárstvom a taktiež eh, so zmenou prírodných podmienok života u týchto vtákov. Tu by som rád upozornil, že legislatíva nepostačí v tejto oblasti, nepostačí len zásadne legislatívu zmeniť, ak nebude ochota zohľadniť to, dajme tomu, aj v spoločnej polospodárskej politike. Myslím, že ak to nebude súčasťou SPP, tak e, sa to nepodarí zmeniť. Čo sa týka toho, či sú nedostatky v implementácii, v efektívnosti, ja vás môžem uvestiť, že keď je opodstatnené začať konať o veci porušenia, tak aby členské štáty naozaj plnili smernicu v takých habitatoch, tak rozhodne takémuto konaniu pristúpime. Už sme to urobili v minulosti a budeme v tom aj pokračovať. E, ostatný prípad konať o veci porušenia, myslím, že bol voči Fínsku, čo sa e, týka konkrétnych e, druhov vtákov na Olandských ostrovoch. Nejde tu len o túto smernicu o vtákoch a habitatoch. E, Tiež spolupracujeme s inými neeurópskymi krajinami. Taktiež spolupracujeme e, v kontexte medzinárodného dohovoru. Môžem, dáme tomu spomenúť našu spoluprácu na úrovni pracovnej skupiny v rámci krajín Stredomoria, čo sa týka predchádzania nezákonnému nezákonného zabíjania, čo sa týka migrač, migrujúcich druhov vtákov a taktiež v rámci toho, toho dohovoru sme ako Európska únia veľmi aktívnym subjektom. E, ďalej, čo sa týka farmaceutických látok, aj o tomto sa intenzívne diskutuje. My sa k tomu staviame veľmi proaktívne. Myslím, že Už aj na bývalých stretnutiach sme sa tejto téme venovali. Proces pokračuje naďalej. Verím, že sa dopracujeme k výsledkom a chystáme sa zahrnúť farmaceutické látky spolu s inými škodlivými látkami do našich rozhodnutí, tak aby sa nevyskytovali tam, kde, kde sa vyskytovať nemajú. Čo sa týka otázky pána Zoriňa a lesného hospodárstva, Takže lesné hospodárstvo je predovšetkým e, kompetenciou členských štátov, to je dôležité povedať na úvod, ale myslím, že napriek tomu sme v tomto smere tiež aktívni. Posledné konanie veci porušenia v oblasti lesného hospodárstva prebehlo minulý rok voči Polsku v kontekste Bielovo lesa a tamojšieho regiónu. Teda vidíte, že neváhame konať v prípade, že je to potrebné. Čo sa týka obnoviteľných zdrojov energií, nie je len o biomasu. Bioenergie nie je jediná vec, ktoré presadzujeme. Môže to byť aj trvalo udržateľné, ale veľmi často to nie je, pretože tu existuje fakt, že na týchto istých územiach, kde sa pestuje biomasa, sa dá ju pestovať potraviny súvisí to s ekosystémami, takže biomasa, bioenergia, treba opatrne postupovať s biopalivami a zohľadňovať aj ďalšie aspekty. Gianni, Giovanni Lavia. Naozaj si to pozriem, preskúmam to, čo ste hovorili, Giovanni. Dali mi aj odpoveď, ale radšej by som vám odpovedal dôkladnejšie písomne. Chápem dôležitosť tejto témy. Oblasť etny je sopečnou oblasťou, takže odpoviem písomne. Čo sa týka sopiek, because when we talk about pollution, okružných e, jazd, výletných lodí. Tam tiež hovoríme o znečistení ovzdušia, hoci väčšina prepravných emisí pochádza z do, pozemnej dopravy, ale takisto tieto lode, tieto výletné lode sú znečisťovateľmi. Ja som mal mnohé stretnutia s predstaviteľmi tohto priemyslu e, výletných okruhov na lodiach a nie sú predstavitelia tohto priemyselného odvetvia proti legislatíve, ktorá by zlepšila stav v oblasti emisií. Ich poznámka skôr bola v tom zmysle, že by chceli, aby boli rovnako nastavené pravidla pre všetky, napríklad prostredníctvom IMO, e, Námornej organizácie medzinárodnej, pretože postaviť sa do čela ako vzor, ako príklad, um, neviem, či je až také motivačné. Ehm, na tom naozaj pracujem s kolegami, aby sa to stalo veľkou motiváciou a aby boli rovnaké pravidlá. Čo sa týka pelagického viacročného plánu v Jadranskom mori, to je dôležitá téma. Je to prvý viacročný plán pre Stredozemné more, Skutočne Stredozemné more je môjmu srdcu blízke ako téma. Chcem veci vyriešiť 90 toxických látok koluje v moriach. Sú toxické tieto látky pre ryby, a skutočne sa chcem najmä v Stredozemnom mori tomuto venovať. Poznám Stredozemné more, som odtiaľ a rybári, ktorí tu lovia, si myslia, čím menej nariadení, čím menej opatrení kvót e, a právnych noriem, tým lepšie pre ich ziskovosť, ale to tak nie je. Keď e, je človek v určitých e, povodiach, v určitých oblastiach a kritizujú tam ľudia, že sa obmedzuje lov, treba sa pozrieť aj na druhú stranu, ako sa zlepšila biodiverzita, ako sa zlepšila biológia morí. Musíme však e, dospieť k situácii, kedy bude možný aj lov, aj uchovávanie biodiverzity v mori. Takže tento prvý viacročný plán pre Stredozemné more možno je krok tým správnym smerom. Členské štáty vždy ukazujú prstom na nečlenské štáty únie, ktorí nemajú žiadne nariadenia, pravidla, ktoré musia dodržiavať, pretože sú pravidla len pre únijných členských e, členov. Napríklad africké krajiny nemusia sa správať podľa týchto ekologických pravidel, ale tento viacročný plán, ktorá, ktorý sa týka populácie rýb, e, nie je tohto druhu, pretože iba tri z našich členských štátov lovia tieto typy rýb, druhý rýb. Máme opatrenia, ktoré sme nazvali v angličtine input measures. Tie nefungovali, tak sa pokúšame o opak, output measures pre tieto populácie rýb. E, je tu e, teraz fáza, v ktorej čakáme na kroky ďalších zákonodarcov k tejto veci a dúfame, že sa zhodneme pre dobro životného prostredia. Ďalej, biodiverzita Jednoduchá odpoveď. Áno, budeme pokračovať v konaniam e, za porušenia aktivity, ktoré sa týkajú vtákov a nedodržiavania smerníc. Budeme pokračovať v minulosti. Som to hnal ďalej a sľubujem vám, že aj v budúcnosti budú pohnaní pred zodpovednosť tí, ktorí porušujú. Recently, I've had a number mesožravce. Ďalšia téma. Dokonca aj ministri životného prostredia chcú diskutovať o veciach mesožravcoch. Vlci. Vlci nie sú premnožení. Vlci nežijú iba v jednom či dvoch členských štátoch EÚ. Pozrime sa na vec z európskeho hľadiska. Mám obavy, pretože ako som povedal, sú tu ministri životného prostredia, ktorí mi hovoria, preskúmajme tému vlkov. Možno preto, že sa stávame obeťami nášho vlastného úspechu. Vypracovali sme plány e, obnovenia a e, vlci sú jedným z druhov, ktoré sa jednoducho obnovili. Máme v Španielsku, v Nemecku, v Taliansku a vo Švedsku problémy, ktoré súvisia s vlkmi Takže budeme o tom hovoriť ako o akékoľvek inej európskej téme. Dúfame, že o dva týždne, o, o, o týždeň, o dva bude mať návštevy individuálnych jednotlivých ministrov, ktorí so mnou prídu hovoriť o tejto téme. Ďalej, téma plasty, e, plasty, ktoré znečistujú moria, je to znečistenie morí, ale je to vlastne znečistenie, ktoré pochádza z pevnej, z pevnín. A z pevnín sa dostáva do mora. A veľa, veľké percento je plast a jednoducho sa splachne tento odpad z pevniny do mora, keď prší alebo ho odnesú rieky. Niektoré krajiny, a dúfam, že budú úspešné, sa pokúšajú riešiť e, problém plastov tým, že už v riekach by sa e, zachytili tieto plasty, kým sa dostanú do oceánov. E, Čína. Tam treba povedať, že dobre spolupracujeme s Čínou pri téme oceánov. Prediskutovali sme si, ako budeme veci robiť ďalej v budúcnosti. Dohodli sme spoluprácu v mnohých témach, ktoré sa týkajú oceánov, nielen e, pri odpade, nielen pri plastovom odpade, ale plasty, ktoré vyvážame z Európy do Číny, že vraj skončili v Indickom oceáne. Nechcem to síce vylúčiť, ale existuje predsa zákaz importu európskeho odpadu do Číny a bude to veľmi dobrá príležitosť pre európske krajiny, ktoré začnú radšej recyklovať náš vlastný odpad a nedáva zmysel, aby sme posielali náš odpad, ak to pokladáme za druhotnú surovinu do Číny. Čo sa týka minulosti, poznamenali sme si stanovisko Európskeho parlamentu. Chcem vyriešiť. Rybolov elektrickým impulzom. Parlament sa venoval odborným témam, diskusiám, boli trialógy, venujú sa tomu odborníci, profesionáli a dúfame, že táto téma nebude pretrvávať v trialógoch do nekonečna, že to vyriešime ale poznamenali sme si, ako som povedal, to, tento vedecký názor. Zobrali sme ho na zreteľ, ale naše, našu spoločnú rybolovnú politiku musíme riadiť tak, aby to bolo pre dobro všetkých, aby sa zapracovali aj vedecké odporúčania, ale vezmeme si populácie rýb v roku 2010 e, boli čísla pohybujúce sa okolo 5, teraz máme 54, takže sa veci zlepšujú pri populácii ryb. Myslím si, že je to napredovanie, takýto násobok e, populácie ryb, a pre, iba preto, že sme postupovali podľa vedeckých rád. Myslím si, že sa nám podarí napokon dosiahnuť dobrú rovnováhu medzi odbornými odporúčaniami a ďalšími. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za odpovede, za to, že ste k nám prišli, prišli medzi nás. Myslím, že kolegovia mm, naozaj, naozaj považujú túto výmenu názorov za veľmi zodpovednú. Ďakujem vám za účasť a želám veľa šťastia do vašej ťažkej práce. Ďakujem aj ja. So, um, I um... Oznámenia predsedajúcej. Využijeme tento čas na nejaké administratívne záležitosti. Čo sa týka stredy 27. marca od 2. bude workshop tohto výboru o CO2 CO2 štandardy pre nové osobné autá a dodávky, takže sú všetci pozvaní na tento workshop 26. apríla popoludní. sme si rezervovali e, štvrtok, ale raňajšie zasadnutie bude podľa plánu, ale popoludnejšie zasadnutie Eh, uvoľníme vás. Popoludnejšie stretnutie, tam bude tlmočenie do 21 jazykov, elektronické eh, zložky sú dostupné a vysiela sa to cez internet. Cez eh, koordinátorov, teda o, o, koordinátorov boli rozoslané ak nedostaneme žiadne pripomienky, považujú sa za schválené. Takisto máme zápisnice zo zasadnutí 1. februára 2018 a 26. a 27. februára 2018. Opäť, ak nie sú žiadne námietky, tieto zápisnice budú považované za schválené. Ďalší bod – Výmena názorov so spravodajcom, pánom Danielom Viotým, je spravodajca pre rozpočet Európskej komisie na rok 2019. Čakáme na neho, kým príde. A potom, keď si vymeníme s ním názory, o 5. sa začne spoločná schôdza dvoch výborov, nášho výboru a výboru AFET. Budeme hovoriť o e, diplomácii v oblasti klímy Pozývam vás všetkých, pretože sa zdá, že to bude zaujímavá téma. Takže o pár minút, keď príde pán Vioty, začneme s výmenou názorov. Well, uh, colleagues... Kolegyne, kolegovia, prechádzame k ďalšiemu bodu programu. Je to výmena názorov so spravodajcom uh, pre rozpočet Európskej komisie na, roku 2000, na rok 2019 oddiel 3, pán Daniel Viotti. Koordinátori uzavreli, že príspevok výboru NV na trialog bude sformulovaný v liste a takisto názor na rozpočet na rok 2019. O tom budeme hovoriť 10. júla, o tomto návrhu stanoviska. 30. augusta ráno sa bude o tom hlasovať. Ja osobne som spravodajkyňou k tejto téme, ale najprv dostane slovo pán Vioty alebo mala by som ja niečo povedať na začiatok? Nie? Nie. Tak, prvý bude pán Vioty, nech sa páči, uvete nás do témy a potom môžeme eh, vzniesť otázky a odprezentovať naše stanoviska. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, rád by som všetkým poďakoval za toto vypočutie, ktoré máme poprvý raz za konanie rozpočtu. Je to dôležitá chvíľa pre mňa, cítim sa skoro ako v škole. Rád by som e, si dovolil vziať vám trošku času a vypočujem si zároveň aj požiadavky a pripomienky z vášho výboru, venujem vám svoj čas. Aj pri iných príležitostiach to bude potom podobné. Mali ste možnosť sa zoznámiť s usmerneniami, ktoré boli odhlasované na poslednom zasadnutí v Štrasburgu. Čo sa týka rozpočtu na rok 2019, v usmerneniach sme sa pokúsili položiť dôraz na témy životného prostredia, pretože je zrejme, že je tu veľká obava na strane Európskeho parlamentu Ide o to, že USA odstúpili od Parížskej dohody, Spojené štáty teda ukázali, že sa nechcú pripájať do boja proti zmenám klímy, nechcú sa k nám pripojiť. A radi by sme vedeli vaše priority, respektíve poznáme, aké boli v minulých rokoch, poznáme vaše priority na rok 2018. Vieme, aké je dôležité, aby sme prekročili hranicu 20 európskeho rozpočtu, ktorý, ktoré by mali byť venované na boji proti uh, zmenám klímy. Spomeniem aj sumy, ktoré neboli investované v rámci viacročného finančného rámca a mali byť. Toľko základné východiska, v rámci ktorých sme pracovali. Spomeniem program uh, LIFE, Clean Sky, Potential. Poznáme prácu, ktorú ste vykonali. Vieme, čo, ste, čo vás znepokojuje. Čo sa týka rôznych európskych programov, napríklad Európsky zbor Solidarity, vidím tu aj pána spravodajcu Lavia. Ide tu aj o presun agentúry do Amsterdamu. Možno by som skôr si vypočul, čo chcete povedať vy mne. Rád by som si vypočul vaše príspevky, vaše názory na rozpočet a zajtra začneme prvé rokovania. Budú prvé stretnutia s komisiou a radou, prvý trialog o prístupe k rozpočtu na rok 2019. Mojím cieľom je ísť nad rámec formálnych aspektov, ako je stanovisko výboru. E, bol by som rád, keby sme okrem toho ešte pracovali aj ďalej vo chvíli, kedy dostaneme návrh rozpočtu, aby sme spolupracovali s jednotlivými komisármi a aby sme sa snažili o to, aby rozpočet na rok 2019 bol čo najviac odpovedať očakávaním parlamentu. Ďakujem vám veľmi pekne. Som presvedčený o tom, že životné prostredie, klimatické zmeny, ochrana spotrebiteľa a, a, a otázky, ktoré s tým súvisia aj s ochranou občana a tak ďalej. Okrem toho aj ekologizácia a finančný rámec, to všetko treba rešpektovať a treba využiť teda aj programovanie v rámci rozpočtu a príslušných eh, kapitol a eh, časti rozpočtu. Vo vzťahu k mechanizmu civilnej ochrany napríklad, toto sú tiež veľmi dôležité aspekty, to by sme tiež nemali nechávať bokom a malo by to byť viac eh, v predmetom pozornosti a biodiverzita v rámci Európskej únie taktiež je významnou témou. Okrem toho podporujem aj posun ku udržateľným financiám, čiže v rámci celej EÚ a pozorne sledujem najnovší vývoj v tejto oblasti. Pokiaľ ide o klímu a efektívne nasmerovanie zdrojov, Myslím, že toto je veľmi dôležité pre všetky politiky EÚ z hľadiska dosahovania cieľov stratégie 2020. Ďalej je tu aspekt plnenia Parížskej dohody a finančná podpora teda bude smerovať aj e, na zmierňovanie dôpadov alebo dôsledkov E, uhlíka, teda pôsobenia uhlíka a smerovanie k nízkouhlíkovej ekonomike. Asi 20 rozpočtu by sa malo e, práve venovať aspektom klimatických zmien v období 2014 až 2020. A tu máme jasne stanovené ciele a v tomto zmysle sa teším na vypočutie, ktoré plánujeme na 21. apríla spolu s výborom pre rozpočet a budeme sa venovať, venovať práve rozpočtu a otázke Parížského dohovoru. Ďalej, agentúry. Tu máme práve na srdci určité rozpočtové obmedzenia, predovšetkým pokiaľ ide o decentralizovanú agentúru EÚ, vzhľadom na to, že jej úlohy povinnosti stále narastajú a rozširujú sa. Ak chceme zabezpečiť vymožiteľnosť e, toho, čo je naprogramované, tak musíme týmto, tejto agentúre taktiež poskytnúť príslušné právomoci. A obávam sa, že väčšina agentúr absorbuje e, zna, alebo zaznamenala značné okresávanie počtu E, zamestnancov a preto sme za to, aby sa pristupovalo k týmto otázkam e, jednotlivo, prípad od prípadu. A nakoniec chcem ešte povedať rozpočtové dôsledky odchodu Veľkej Británie z Európskej únie to môže mať dopad aj na jednotlivé agentúry, najmä EMA. A aj programy e v oblasti životného prostredia aj ochrany verejného zdravia. Toto všetko by sa malo zachovať aj napriek odchodu Spojeného kráľovstva. Samozrejme, že toto sa začína odrážať aj vo vašej práci a som rada, že už ste spomenuli niektoré konkrétnosti a vidím, že tu nachádzame zhodu v názoroch. Teraz by som dala priestor tieňovým spravodajcom. Nie sú prítomní. Hm. Takže poprosím vás, kolegyne, kolegovia, tí, ktorí máte záujem, vyjadrite sa. Nech sa páči, pán je ako prvý. Ďakujem pekne, kolega Viotti. Aha. Ďakujem za e, prácu, do ktorej sa pustil. Spomínam si ešte v roku 2013, som bol spravodajcom, potom v 2015 som tieňový spravodajca a viem, že to je ozaj veľmi ťažké e, robiť niečo v tomto procese a dopracovať sa k nejakým výsledkom. Keď chceme pokryť všetko, čo predstavuje e, tú širokú škálu požiadaviek. Čiže je dôležité snažiť sa všetko dostať do toho materiálu. No, chcel by, chcel by som sa venovať napríklad tým decentralizovaným agentúram. Prešlo dlhé obdobie a každý rok stále okresávame tieto rozpočty pre agentúry. A zároveň žiadame od tých agentúr stále viac a viac. Tu by som chcel práve počiarknúť našu legislatívu. Totiž príde určitá chvíľa, kedy tieto dve veci nie sú kompatibilné. Na jednej strane okresávať a na druhej strane eh, ich zaťažovať čoraz väčším objemom práce. Po druhé, Brexit. Samozrejme, rozpočet No, existuje tzv. dohoda o Brexite, Brexit Agreement. A v tomto zmysle to súvisí aj s implementáciou transferov a určite e, budeme musieť teda rešpektovať aj príslušný zákon, the Brexit Bill. A určite e, rokovania o rozpočte, teda e, respektíve rokovania o tom, e, aká bude e, hodnota mm, finančná alebo, alebo finančná strata v dôsledku odchodu Spojeného kráľovstva. Toto bude treba taktiež zohľadniť pri vytváraní rozpočtu. V každom prípade sú tu agentúry, ktoré tiež sú predmetom transferu a to tiež trvá nejaký čas. Takže Zatiaľ ešte nie sme v tom štádiu, že by sme mohli začať konkrétne procedurálne kroky. Ďakujem. Slovo má pán Polc. Ďakujem za slovo. Som tu na miesto pani Kalembach. Pani Kalembach chcela poukázať na niektoré otázky, mm, ktoré by predovšetkým chcela pripomenúť napríklad e, tzv. mainstreaming alebo efektívne využívanie E, prostriedkov vzájomného životného prostredia a dôležitosť dekarbonizácie v ekonomikách EÚ. A toto určite je jedna z veľkých víziev, ktoré Európska únia bude mať pred sebou aj v nastavujúcich desaťročiach. Okrem toho zdôrazňuje význam programov ako viacročný finančný program v oblasti zdravotníctva, potom program LIFE a toto e, práve poukazuje na to, že roku 2019, teda po roku 2019 by mali byť zachované aspoň tie prostriedky, ktoré tam plynú doteraz. Ďalej rozpočet by mal byť navýšený aj v súvislosti s agentúrami. Zdôrazňuje aj to, že úlohy týchto agentúr konštantne narastajú a preto je potrebné poskytnúť im aj patričné prostriedky. Vyzýva teda k tomu, aby sme jednotlivým agentúram pristupovali prípad od prípadu. Toto je veľmi dôležité hlavne pre EMA, ktoré pôjde z Londýna do Amsterdamu sa presunie a práve treba zabezpečiť aj patričné schvalovanie o tomto sa práve ešte aj rokuje v rámci novozaloženého výboru. Slovo má pani Grostac. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ďakujem váženému kolegovi a v miere súhlasím. A súhlasím aj s tým, čo ste povedali aj vy, aj čo povedal pán Lavia ohľadne tých agentúr. Predovšetkým, pokiaľ ide o EMA. Ak im ne, budeme alokovať príslušné e, financie, tak prídeme o odborníkov. A je veľmi dôležité mať k dispozícii týchto odborníkov. Preto potrebujeme zabezpečiť náležitý rozpočet. Dokonca ho zvýšiť, ten rozpočet pre tieto agentúry. A preto je hamba, že keď e, treba niečo, e, v niečom šetriť, tak sa okresáva zdravotníctvo. Máme napríklad pilotné projekty, ktoré treba alebo musíme podporiť a napríklad 20, e, chromozom 21 a treba skúmať povedzme súvislosti medzi týmto chromozomov a Alzheimerom a rakovinou alebo inými ochoreniami. A na to potrebujeme výskum. A to by bolo určite v záujme pacientov, všetkých pacientov teda, a je teda veľmi dôležité, aby sme e, sa takýmto výskumom venovali. Takže vyčlenme prostriedky na takéto iniciatívy, ktoré sú v záujme našich občanov. Okrem toho potrebujeme načúvať aj vyjadreniam akademickej obce, Napríklad na európskej úrovni by sa malo vytvoriť eh, traumatické centrum alebo traumacentrum. A práve aj v súvislosti eh, s teroristickými útokmi, aby sme boli pripravení na takéto situácie a dokázali riešiť aj dôsledky, ktoré sa týkajú nielen tých obetí, ale aby sme mali k dispozícii aj príslušných odborníkov, ktorí dokážu reagovať, jednak zdravotníkov, sestry a, zdravotné sestry a tak ďalej. Aj psychologicky, aby sme dokázali obetiam poskytnúť podporu, máme mnoho príkladov e, pilotných projektov, ktoré sú v dispozícii, ktoré by sa mali podporiť, rozpracovať ďalej. Myslím, že by sme tým dokázali aj pridanú hodnotu Európskej únie naš, vo očiach našich občanov. Thank you very much. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Ďalší ročník. A mal som pocit, že ste sa hlásili, kolega. pani Görling. thank you very much. Um... Ďakujem veľmi pekne. Mám takú všeobecnejšiu otázku hľadne vášho politického prístupu ako spravodajcu. Na... Teda, keďže sme mali skúsenosti aj s predchádzajúcimi kolami takýchto rozhovorov o rozpočtoch, tak návrhy, návrh napríklad e, z uznesenia koncom minulého roka, tam sa hovorí väčšinou o zozname priorít jednotlivých výborov a myslím, že aj tu by sme o tom mali hovoriť a práve, že kolega urobil výborný kus práce ohľadne tohto, ale ako si sa nedospracúvávame k uspokojivému spôsobu stanovovania priorít. Ja neviem, či by ste nám vy niečo nového vedeli k tomuto povedať. Ako na tejto veci budete nazerať. Pretože nemôžeme mať proste všetko. Takže ako sa na to budete pozerať a ako to budete riešiť potom v parlamente. Okay, thank you. Áno, ďakujem. Predstaviteľia komisie, želáte si vyjadriť sa? Pani Vaka z DGNV, pán de Klerk, DG Sante a pán Volnbeck, DG Klima. Takže predpokladám, že niekto z vás sa ujme slova. Nech sa páči. Nech sa páči komisia. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, hovorím mene DG Klima. Takže máme pred sebou tento materiál, návrh správy. Ja myslím, že všetky obavy sú tu veľmi dobre reflektované v tomto materiáli. A pre nás to znamená značný impuls a nakoniec aj pre celú Európsku úniu z hľadiska e, krokov v oblasti klímy. Možno len lutovať, že Spojené štáty sa rozhodli vystúpiť, odstúpiť od tej zmluvy teda. A preto aj komisia, hlavne DG Climate, bude aj napriek tomu pracovať aj naďalej a spolupracovať aj s ďalšími krajinami a bude plniť svoje záväzky. A preto aj že v Katoviciach v Polsku bude veľmi dôležité, pretože tam budeme práve hovoriť o pravidlách e, z Paríža e, a budeme hovoriť aj o tom, ako jednotlivé členské štáty môžu prispieť e, cestou svojich záväzkov. Pokiaľ ide o tých 20% mainstream target, ako to nazývame, to hlavné zameranie prostriedkov, tak k tomu treba pristupovať veľmi pozorne progres, teda určitý pokrok sa dosiahol aj doteraz, ale treba dávať pozor aj na rizika. Na druhej strane komisia, predovšetkým generálne dielstvo pre klímu a pre rozpočet, stále ešte máme preto sebou tento cieľ 20% a preto práve aj v súvislosti s rozpočtom na rok 2019 a 2020 toto budeme zohľadňovať. A chceme aspoň teda dos- e, vykonať to, čo e, bolo slúbené a nakoniec e, všetko, čo sa tu bude sústredovať z tých prostriedkov, spočíva v tom programe Alive. a e, kolegyňa Alex eh, vám povie viacej aj v súvislosti s výročným finančným rámcom potom. Ale musíme sa spoliehať, ako by som to povedal, takto. Musíme tie ostatné generálne riaditeľstva eh, presvedčiť, napríklad keď je o veľké programy ako Horizon 2020 alebo eh, niektoré ďalšie, aby sa aj tie ostatné zložky, teda generálne riaditeľstva, náležite zapojili. Ale naše obavy sú taktiež vyjadrené vo vašom návrhu dokumentu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne komisii. Ďalší rečník. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Nadviažem na ten nástroj LIFE ja som Alexandra a z Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie a veľký význam pripisujeme programu LIFE práve na obdobie nového vieročného finančného rámca a teraz spolu s DG Klima pripravujeme nový návrh a nový nástroj, ktorý sa pokúsime E, uplatniť tak, aby zahrňal všetky strategické priority oboch generálnych riaditeľstve, riaditeľstiev a aby tieto programy mohli smerovať aj na ochranu biodiverzity, aj na ochranu a rozvoj obehového hospodárstva, lokálneho hospodárstva a chceme byť aj troška ambicioznejší, pokiaľ ide o prostriedky, ktoré sú potrebné a chceme zabezpečiť viac e, synergického, väčšiu mieru synergického efektu napríklad v oblasti e, z hľadiska efektívneho využívania energií a chceme spolupracovať aj s ďalšími partnermi, aby sme mohli e, zabezpečiť udržateľnejšie financovanie. Ako ste spomínali aj vy ako priority toto, pretože naše teda tie financie E, prídu cestou investícií, ale chceme, aby to bolo udržateľné do tej miery, teda do maximálnej možnej miery, tak toto poviem. A chceme spolupracovať s ďalšími partnermi na komisii e, v duchu tohto návrhu. Toto je viac menej práca, ktorú teraz vykonávame a rada by som vám taktiež poďakovala za dôraz, ktorý kladiete na rastúcu úlohu agentúr, ktoré poskytujú technickú podporu a odbornosť pri vytváraní mnohých e, environmentálnych, zdravotných a ďalších politik, ktoré sa týkajú životného prostredia. A dôležité je, že tu máme strategického partnera pre naše generálne riaditeľstva a určite za posledný rok sa rešpektovalo to zníženie financií o 5 a v súčasnosti ale tiež prebieha prehodnocovanie tejto agentúry a skúmame, či by bolo možné e, vylepšiť synergii, synergický efekt, ale chceme dohliadnúť aj na narastajúcu úlohu, ktorú tieto agentúry budú zohrávať nie len ako e, služby pre generálne riaditeľstva na komisii, ale sú tu taktiež požiadavky z hľadiska technickej odbornosti, napríklad aj v oblasti e, pozorovania e, zeme. Teda výskum a vývoj je v tomto smere tiež veľmi dôležitý. Spolupracujeme aj s DG Sante a Máme tu kolegu, ktorý určite sa ujme slova rád. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Budem veľmi stručný. Ešte máme um, zhruba rok do konca aktuálne platného finančného viazočného rámca a čo sa týka navyšovania finančnej podpory, očakávame, že v roku 2019 získame sumy, ktoré sú stanovené vo finančnom programovom pláne. Čo sa týka pilotných projektov a prípravných opatrení, samozrejme tu sme pripravení pozrieť sa na návrhy parlamentu z hľadiska zrealizovateľnosti týchto návrhov a tiež podporujeme parlament v žiadosti o decentralizované agentúry, čo je v rámci DG eh, Sante, ich právomoci, čo sa týka agentúr FSAMA. Okrem iného. Ďakujeme pekne. Pán Bioty teraz môže reagovať na otázky a vyjadrenia kolegov. Ďakujem pekne za tieto vaše vyjadrenia. Naozaj z celého srdca ďakujem. Ďakujem za všetky vyjadrenia, najmä čo sa týka zástupcov komisie. To si veľmi cením. Podrobne som si to poznamenala a tiež eh, poslanci výboru Envy aj vaše vyjadrenia som si pozorne poznamenal. Nemôžem reagovať takto z hlavy na všetko, na čo ste sa pýtali. Isté, že zatiaľ som uh, vedený usmerneniami pani Gerling, čo sa týka zoznamu priorit parlamentu. Tento zoznam je dosť dlhý, musíme sa snažiť e, vyhodnotiť, čo stanoví návrh komisie, tak aby sme mohli potom lepšie porozumieť návrhu rozpočtu, uvedomiť si, kam sa to uberá. Myslím, že v tejto chvíli môžeme v podstate tak nahlas rozmýšľať viac menej a to vo viacerých rovinách. Chcem sa vám predovšetkým poďakovať za podporu Otázka agentúr. Pán Gajer bude veľmi rád, keď sa to dozvie, že podporujete, čo sa týka um, postoja do budúceho roka. Tu som v podstate v istej vojne s radou, pretože členské štáty a rada ako celok naďalej odovzdáva čoraz viac právomocí, zadáva viac úloh agentúram a neodzrkadľuje sa to však v rozpočte. A z dlhodobého hľadiska samozrejme to je neudržateľné. Pán Lavia sa tiež pýtal na niečo, čo súvisí s radou. Rada teda toho chce dosiahnuť čoraz viac a menej peňazí. A to nevidíme poprvýkrát. Myslím, že rok 2019 bude veľmi zaujímavým rokom. Nielen preto, že ja som spravodajcom, ale aj preto, že sa chystáme e, do poslednej fázy výzvršného finančného rámca. Už sa pracuje na novom výzvršnom finančnom rámci. DGNV tiež je zadeprázdnené. Toto témou a otázka je, znie, či rada bude ochotná investovať do budúcnosti Európy alebo nie. Ešte posledná vec na záver. Spoločne všetci si musíme stanoviť priority, vypracovať zoznam priorít na rozpočet budúceho roka. A bude to závisí naozaj od toho, či rada bude naďalej neoblomne trvať na svojom zamietaní na vyšenie rozpočtu. Myslím, že parlament môže byť eh, taktiež neoblomný vo svojej pozícii, tak aby sme v Európe mohli intenzívne investovať a dopracovať sa k obnove tak, ako sa to stanovuje aj je v hlavných prioritách doteraz stanovených. Ďakujem pekne všetkým, aj vám, pani predsednička. Teším sa na stanovisko a verím, že budete vo vašom stanovisku veľmi rázni a budete presadzovať vaše priority. Ďakujem. Ďakujeme pekne kolegovia za túto výmenu názorov. Týmto sme tento bod uzavreli.